že sme spojili skupinu aktivistov v boji proti rakovine pod názvom MAG a chceme klásť oveľa väčší dôraz na pred prevenciu a chcem vám všetkým poďakovať ešte raz a zaželať dobrú noc. Ďakujeme pánu Peterlemu a hlasovanie sa uskutoční k tomuto bodu zajtra. V tejto časti sa dostávame k našemu ďalšiemu bodu programu správa pani Toja, kde ide o mobilizáciu informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo. Nech sa páči, slovo má pani Toja. Ďakujem, pán predseda. Správa, o ktorej dnes diskutujeme a hlasujeme o nej zajtra, je súčasťou značnej snahy na vrhov 2020-2020 toto je podľa mňa e, jeden z najďaleko bodov. Za posledných 5 rokov je tu jedna vec, ktorú by som si vybrala v balíčku 2020 a je dôležité, že v prípade tejto správy pracujeme na tom veľmi intenzívne. V, komisie, v komisii tiež vydali oznámenia, ako aj uh, odporúčania vo výbore ITRE a v iných výboroch eh, sme našli široké spektrum príspevkov, ktoré obohatili moju úlohu. Myslím, že je tu len jeden bod, kde ešte existujú rozdiely. Dúfam, že to vyriešime zajtra a ide o to, či si myslíme, že obsah tejto správy by mal byť záväzný alebo nie. Chcel by, chcel by som zdôrazniť že sa týmto zaoberáme so silným zaangažovaním a v duchu jednoty. Informačné a komunikačné technológie predstavujú veľmi dôležitú oblasť, či už ide o európsku ekonomiku, 7 pracovnej sily, eh, pracuje v oblasti ICT a 6 HDP je to dôležitý, dôležitý, eh, dôležitá časť ekonomiky. No, má veľkú silu vo výrobe a vo vytváraní pracovných miest, ale to, je, to nie je len tento dôvod. Potenciálny príspevok a centrálna úloha, ktorú môže táto oblasť zohrávať e, a takto môžeme ľahšie e, pretransformovať našu ekonomiku. Ekonomiku, ktorá sa musí rozvíjať tak, aby sme znižovali naše emisie, aby sme uh, mohli pustiť od uhlia v prospech budúcnosti, čiže toto musíme pretaviť do praxe. Nestačí, že o tom budeme len hovoriť o týchto zmenách, musíme ich aj implementovať. Nové spôsoby výroby, nové spôsoby prepravy, nové spôsoby spotreby, ako aj celý nový spôsob života. Mnohí z nás, z nás v tom vidia budúcnosť nášho ekonomického sociálneho života nielen e, na tomto kontinente, ale na celom svete. ICT e, značne prispievajú k zmene nášho životného štýlu, predovšetkým zmenou sektora samotného. Je dôležité povedať, že v rámci sektora ICT samotného sa vyrába e, mikroelektronika a hardware a využíva sa pritom čoraz menej energie a teda je to efektívnejšie. Takisto sa to môže využiť aj v oblasti budov, v doprave. Väčšia efektívnosť e, podľa európskych cieľov v rámci stratégie 2020 by mohla viesť k zníženiu z 27 energie, ktorá sa využíva v doprave momentálne, na 17, 17 v budovách, e, na vykurovanie a klimatizáciu. Čiže tu sú značné príspevky možné, môžu dosiahnuť veľmi vysokú efektívnosť. Potom je tu celá škála sektorov, kde by toto mohlo mať značný dopad na náš život, napríklad bankovníctvo, verejná správa, elektronické riadenia správa, naozaj veľmi široká škála uplatnení, kde je možné využívať aplikácie ICT, kde je možné znižovať emisie CO2, ale takisto dosiahnuť časové úspory, čím by sa zvýšila kvalita života občinov a spoločnosti samotnej. Čiže toto je dôležitý krok vpred a myslím, že správa e, bude predstavovať ešte viac, ak zajtra e, parlament to odhlasuje a bude to záväzné. Niekoľko príkladov na záver, pán predseda. Eh, inteligentné merače, inteligentné siete, eh, inteligentné mesta. Včera 700 eh, starostov tu v samotnej inštitúcii <clears throat> za prítomnosti nášho predsedu a komisie podpísalo dokument, ktorým sa zabezpečí, že že život v európskych mestách bude efektívnejší. Takýmto spôsobom zabezpečíme lepší ekonomický a sociálny vývoj. Ďakujem pekne, pani Toja. A teraz prejdeme k procesu Catch the Eye. Pani Makovej má slovo. Som tieňová spravodajkyňa k správe Kocolino. V poriadku, hovorí pán predseda, takže Slovo má pani Basesku. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že Európsky fond Európske fondy sa musia dostať k európskym občanom. Ak chceme korupciu vo verejnom obstarávaní odstraniť, tak musíme vytvoriť transparentný systém verejného obstarávania. Podľa správy komisie implementácia v členských krajinách e, legislatívnych opatrení a inštitucionálnych opatrení zameraných na odstránenie podvodov bola úspešná. Potrebujeme finančnú, zvýšenú finančnú kontrolu a efektívnu legislatívu na boj proti fiskálnym podvodom, hlavne v oblasti DPH. To predstavuje prioritu aj pre rumunskú vládu, ktorá vytvorila oddelenie na boj proti podvodom. V Rumunsku to je kontaktné miesto s OLAFom, pokiaľ ide o riadenie európskych fondov. Pani Basesku, mám pocit, že ste trošku predbehli veci, to bol ďalší bod, ale to je v poriadku. Splnili ste si svoju úlohu, nemáme s tým žiadny problém, ďakujeme. A Teraz má slovo pani Tykau, ste neunavná, nech sa páči. Prezidente, Mr. Commissioner, doresc să salut concluziile Consiliului European din 25-26 martie. Do... Chcela by som privítať závery Európskej rady z marca 2010, kde sa hovorí poprvýkrát vôbec veľmi jasne o potrebe zvýšiť o 20 energetickú efektívnosť. To sa dá dosiahnuť zamestna- použitím informačných technológií a komunikačných technológií, hlavne v oblasti dopravy a výstavby. Ak budeme využívať inteligentné siete, Všetky systémy, ktoré sú založené na informačných a komunikačných technológiách, e, môžu znišiť energetickú spotrebu budov až o 70 a v oblasti dopravy táto, toto zníženie môže dosiahnuť 27 Elektrické siete by teda mali byť inteligentné a elektrický prúd by mal byť e, pružnejší a riadení pružnejšie práve vďaka informačným a komunikačným technológiám. Musíme tiež viacej investovať do prístupu k internetu a mať širokopásmové siete v celej Európe. <clears throat> Ďakujem. Pán komisár, máte slovo? Moja kolega, kolegyňa chcela hovoriť o boji proti podvodom a e, váš kolega jej dal slovo a potom mne poslali sme k ďalšej téme pripomienku a teda bola som vyzvaná, aby som hovorila ja v poriadku. Hovorí pán predseda, komisia má slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, Európska komisia a veľmi víta vašu podporu a vaše odporúčania o mobilizácii IKT na uľahčenie prechodu na energeticky účinnú nízkouhlíkové hospodárstvo. A veľmi pozorne sme si prečítali správu pani Toja. A je tiež dôležité uznať úlohu, ktorú majú IKT pri redukcii skleníkových plynov. A treba zaistiť, aby tento potenciál sa stal aj skutočnosťou. A komisia v rámci svojej digitálnej agendy chce sa toho otázku zaoberať prioritne. Ako ste povedali, tak IKT môže výrazne zlepšiť energetickú efektivitu v ostatných oblastiach, ako sú budovy, doprava a iné. Rovnako s vami súhlasíme, že inteligentné merače a inteligentné siete sú kľúčom k realizácii tohto potenciálu treba spolupracovať s členskými štátmi, aby sme pomáhali spotrebiteľom pri využívaní nových technológií. Spoločný rámec merania pre vlastné emisie IKT je tiež dôležité. E, prísny e, rámec merania, ktorý príjme priemysel, je nevyhnutnosť e, na výpočet skutočného prospechu IKT a to treba zohľadňovať v každom prípade. Od prijatia týchto oporúčaní v roku 2009 komisia prijala rôzne odporúčania a opatrenia. Vo februári roku 2010 IKT pre Fórum o energetickej efektivite spája asociácie rôznych eh, krajín a zaoberá sa spoločným meraním o prospechu IKT. Fórum tiež skúma príspevky sektora IKT k zvýšeniu efektivity iných sektorov, ako sú budovy a doprava. Najväčšie európske mesta podpísali zelenú európsku chartu, ktorú sa zavezujú znížiť eh, uhlíkovú stopu IKT o 30 do roku 2030. No a celkový počet miest, ktoré podpísali túto chartu, sa zvýšil zo 14 na 21. No a trhy sa čoraz viac približujú spotrebiteľom vo forme inteligentných meračov a inteligentných sietí a pracovná skupina komisie v tejto oblasti tiež pokračuje odporúčania o regulačnom rámci, rovnako ako koordinácia prvých krokov pre implementáciu inteligentných sietí v rámci prvého odporúčania. Do konca roka 2011 očakávame nové odporúčania. Na záver dovolte mi povedať, že komisia chce dosiahnuť cieľa 2020-2020 do konca roku 2020 a hlavy štátov a vlád budú v tomto zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Ďakujeme vám za príspevok vašej, vašej správy a tešíme sa na spoluprácu, aby sme dosiahli ciele v tejto politickej oblasti. Ďakujem pekne, pán komisár. No a hlasovať na túto tému sa bude zajtra. No a posledný bod. I to je